Freedom of press and media in the world. Rapporteur Ms. Schake. Eh, Sloboda médií a tlač eh, Vo svete spravodajkyňou je pani Šakeová. Takže začneme popoludne prvým posúdením eh, slobody tlače a médií vo svete. Ten, tá, táto správa je zatiaľ k dispozícii len v angličtine, ale keď budú hotové všetky preklady, tak ich dostaneme e-mailom od sekretariatu. Môžem vám pripomenúť, že lehota na pozmeňujúce návrhy je 9. apríl na obe, teda 12 hodín. Hneď dávam slovo pani spravodajkyni. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, začnem tým, že sa poďakujem kolegom a ostatným zúčastneným, ktorí už prispeli svojimi názormi, návrhmi k tomuto prvému návrhu. Začalo to diskusným podkladom a bol to čo najotvorenejší proces, lebo si myslím, že je dôležité, aby sme tu robili tak, že pomôžeme tým e, ľuďom, ktorí pracujú priamo v teréne vo veľmi ťažkých podmienkach. Skôr ako zhrniem tento návrh, by som chcela povedať, že som sa naschvál rozhodla riešiť otázku tlači a médií a to, čo by malo robiť EÚ vo svete a rozdielila som to tematicky. Naozaj som sa umyselne rozhodla nehovoriť o konkrétnych krajinách, pretože si myslím, že sa nedajú všetky uviesť a taktiež by sme nemali opakovať prácu mnohých e, e, organizácií občianskej spoločnosti, ktoré toto robia. Takže návrh správy začína zásadou, zásadami a úlohami tlačí a médií. Hovorí sa tu, že sloboda tlače a médií je dôležitá pre slobodu prejavu a ďalšie ľudské práva a že my v EÚ musíme optimalizovať naše vlastné programy a pomáhať e, e, novinárskym organizáciám a hovoríme, že EÚ bude dôveryhodná v svete, keď bude mať náš vlastný dom v poriadku. Chcem povedať, že je to e, správa, ktorá sa venuje tlači a médiám mimo EÚ. Nebudeme riešiť problémy vo vnútri EÚ. Keď vidíme, aké hrozby stoja pred novinármi a ich veľa, tak musíme povedať, že mnoho hrozieb a obmedzení pochádza priamo od vlád. Niekedy je to právny tlak alebo zneužívanie iných zákonov, ktoré použijú proti novinárom, ako napríklad antiteroristické e, zákony alebo ohrozenie verejného záujmu a podobne. Potom vidíme tiež, že mnoho zákonov, ktoré, rie, ktoré riešia ohováranie, nadsti utrhanie, sa využívajú akoby cenzúra pre, e, voči novinárom. A potom novinári uplatňujú veľmi často seba cenzúru. Vidíme aj to, že vlastníctvo médií je problémom. Správa sa rieš, e, rieši aj dopad digitalizácie E, média vo svete sa veľmi rýchlo menia pod týmto vplyvom a ďalšou hrozbou je, že vlády veľmi často presadzujú e, privatizáciu internetových služieb. Digitalizácia ponúka taktiež aj množstvo príležitostí na vyjadrovanie a prístup k informáciám, aj nové možnosti prejavov slobody tlače a médií. Ale ako som povedala, sú tu aj problémy ako tá hranica medzi informáciami a stanoviskami a čo robiť s obsahom, ktorý produkujú používatelia. Keď si pozrieme naše politiky a programy, EÚ má viaceré politiky a programy na mieste, ale myslím si, že je tu priestor na zlepšenie v efektívnosti aj v adresnosti, ako aj pri zaručení koherentnejšieho pohľadu e, na určité štandardy Preto by sa mali lepšie koordinovať programy a lepšie koordinovať s diplomatickou a programovou prácou. To by mohlo viesť aj od ad hoc pružného financovania, čo je možno dobre pri udržateľnejšom e, postupe, ale mali by sme sa zamerať na prácu v teréne na malé miestne organizácie a nie na veľké známe organizácie len. EÚ môže zohrávať výraznejšiu úlohu v svojom priamom susedstve a viacej presadzovať slobodu tlače cez prístupové procesy krajín, ako aj v kontexte rokovaní o obchodných zmluvách. Keď si pozrieme existujúce finančné nástroje, ako je napríklad Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva alebo iné, tak sa musia používať pružne, aby posilnili občiansku spoločnosť a tu je práve dôraz na miestne vlastníctvo a budovanie kapacít, aby sme nepokračovali vo vzťahu závislosti medzi EÚ a tretimi krajinami, ale aby sme umožnili vybudovať čo najsilnejšiu spôsobilosť v teréne. Jeden z hlavných problémov, pre ktorým stoja novinári, v tretich krajinách je to, že potom, ako novinárov zastrašia, dojde k obmedzeniu slobody tlače a za beztrestnosť. A mali by sme sa napríklad venovať tomu, že e, ako sa rieši vyšetrovanie e, novinárov, mali by sa e, vytvoriť prostriedky na ich e, do obhajobu, aby sa títo novinári mohli, mohli brániť, aby neboli zastrašení bez toho, že sa môžu voči tým brániť. Ďalšia úloha pre EÚ by mohla byť mať podporu tlače a médií pri pomoc, v pomoci krajinám pri práci s ich volebným systémom a, a pri posilnení volebných orgánov, tak aby transparentnosť a legitimnosť volebného procesu bola zaručená a takto by tie výsledky boli legitimnejšie a preverované miestnymi médiami. Ďalší návrh je, že by veľmi pomohlo, keby vonkajšia e, služba mohla lepšie využívať našu angažovanosť vo viacerých vzťahoch na multilaterálnych fórach, ktoré sa zaoberajú slobodou médií a digitálnym priestorom. OBSE a mnohé ďalšie iné organizácie sú na to vhodným fórom a dúfam, že komisia rada cez vonkajšiu službu bude môcť pracovať na stratégii pre slobodu tlače a médií aj s ohľadom na digitalizáciu, aby sme optimalizovali našu úlohu aj obraz vo svete pri podpore slobody tlače médií a digitálneho obsahu. Dúfam, že tieňoví spravodajci súhlasia, že nemusíme opakovať prácu organizácií spo- občianskej spoločnosti a vypracovať zoznam konkrétnych krajín a ich nedostatkov. Veľmi by som privítala vaše doplnenie týchto tematických okruhov, ktorými sa táto správa zaoberá a ja dúfam, že budeme môcť pracovať v kolegálnom duchu. To aj očakávam, pretože E, tí ľudia, o ktorých tu píšeme, sú ľudia, ktorí chceme chrániť a ktorí očakávajú našu pomoc. Ďakujem. Na zozname mám troch lečníkov. Pani Ibriza Dič je prvou z nich. Ďakujem za slovo, pane. Dúfam, že nebudem hovoriť pridlho, pretože tak či tak súhlasím s väčšinou toho, čo povedala spravodajkyňa. Gratulujem vám k veľmi dobre odvedenej práci. Aspoň doteraz to je fajn. Uvidíme, čo sa stane po predložení pozmenujúcich návrhov. Navrhujem, aby sme sa e, zachovali podľa vašich rád. Ja ako tieňový spravodajca za EPP nebudem hovoriť o špecifikách každej krajiny, pretože už teraz tu máme e, správy za každú zo susediacich krajín alebo z každej krajiny, ktorá má nejaké vzťahy s Európskou úniou a musí vydať výročnú správu a tam sú aj možnosti spomenúť konkrétne prípady, krajiny a mená. Ak začneme raz vo všeobecnej správe uvádzať takéto konkrétne mená a názvy krajín, dostaneme sa do situácie, ktorá sa nám vymkne spod kontroly. Takže som veľmi rada, že sa nám podržilo, podarilo udržať tento všeobecný rámec tejto správy som tomu veľmi rada, pretože poprvý raz zahrňame aj digitálne médiá, aj sociálne siete, sociálne médiá, ktoré sú novou realitou. Keď som sa radila s inými ľuďmi, pýtala som sa, či máme zaradiť do slobody médií tieto nové prostriedky a všetci sa zhodli na tom, že áno. Inak by sme sa dostali do veľmi ťažkej situácie rozhodovať, kto je novinár a kto už nie je novinár. Napríklad niekedy ľudia, ktorí píšu blogy, nie sú novinármi, ale režim ich berie ako novinárov, žurnalistov, pretože ich vníma ako nebezpečných ľudí, ktorí majú v rukách istú moc. Preto by sme si mali o týchto veciach ehm, podiskutovať pri predkladaní pozmeňujúcich návrhov. Uvidíme, ako bude, ako bude vyzerať text po predložení návrhov, pretože toto, čo teraz uh, ma, preberáme, je len pre skúmanie návrhu správy. Toto je všeobecný prístup. Podporujem to, čo povedala spravodajkyňa, nezaoberajme sa konkrétnymi problémami a konkrétnymi prípadmi v konkrétnych krajinách. Na to sú iné fóra. Udržme si všeobecnú líniu, všeobecný tón a zahrňme digitalizáciu médií a sociálne nové médiá do správy. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme vám. Ďalším, ďalšou rečničkou bude pani Jakon Sári. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Tento že tento návrh správy je veľmi dobrým východiskovým bodom. E, všetky tie e, ciele, ktoré sme si vypichli, myslím si, že sú veľmi dobrým rámcom, veľmi dobrým manuálom, ktorého sa musíme držať. Takisto aj táto digitalizácia je e, a problémy s tým spojené sú tu takisto vypichnuté. Okrem toho je to dohlbky pre e, skúmaná e, stratégia. Je potrebné však e, si stanoviť, aké požiadavky sú potrebné splniť smerom k digitalizácii tejto oblasti aby sme sa mohli lepšie zamerať na tie zmeny, ktoré sa teraz odohrávajú v svete médií a komunikácií. Európa bude musieť si uvedomiť, že jej stratégia je síce dobrá a spravodajkňa hovorí, že Európa by mala e, však oveľa viacej spolupracovať, lepšie koordinovať e, s CAS, e, komisiou a s ďalšími organizáciami svoje kroky v tejto oblasti. Takisto je potrebné sa zmieniť o tom, že je tu potrebné zapracovať takisto Európsky parlament. To je samozrejme zrejme, musíme spolupracovať na tomto procese. A pre mňa je veľmi dôležité, že keď Európsky parlament bude zohrávať dôležitú úlohu, pri vypracovaní správ tohto typu, ako aj e, legislatívy či rôznych dohôd, tak e, potom tieto dohody by mali obsahovať benchmarking ako aj e, určitú kondicionalitu. Svojím spôsobom toto nutí potom parlamentu a CE, aby spolupracovali, aby spolu konali a toto myslím si, že je potrebné jasne vypichnúť v tejto správe. mali by sa tam zakomponovať len tie medzinárodné dohody, e, e, kde je jasne vypichnutá takisto aj metóda kontroly alebo dohľadu a takisto jasné lehoty pre otázku kondicionality, hlavne e, pokiaľ ide o slobodu tlače a médií No chcem, aby e, tá správa bola čo najsilnejšia, pretože mnohé body, ktoré sú tu zakomponované, e, sa začínajú slovami domnieva sa alebo zvážuje. Myslím si, že by sme mali jasne povedať, že e, toto considers v angličtine je trošku také vágne. Bolo by lepšie tam zakomponovať taký silnejší termín napríklad pokiaľ ide o financovanie alebo ekonomické riadenie. Pani Šáke má veľmi dobré nápady v tomto zmysle, ale potom to treba ešte doladiť. Ďalej totiž to hovoríme o mnohých hodnotách v svete médií komunikácií aby sa um, tento svet médií a komunikácií zameral na menej bodov. Toto všetko sme analyzovali a myslím si eh, a dúfam, že eh, takisto aj eh, v správe sa tento prvok odrazí, obzvlášť v názve, že sa bude viacej venovať pozornosť tomuto bodu, ktorý sa týka koncentrácie médií a komunikácií plače. Treba tiež e, zohľadniť, že čo si o tom myslí tieňový spravodajca z EPP, aby tu nebol zoznam krajín, v ktorých e, potom tieto e, médiá a, a tlače nemajú až taký pozitívny vplyv takúto eh, slobodu zabezpečenú v tých krajinách, kde eh, to eh, sa zvrhávam takým nesprávnym smerom, pokiaľ ide o slobodu tlače a médií, tak myslím si, že tam by sme mali konkrétne tieto príklady týchto krajín spomenúť exemplárne v danej správe. Takisto si myslím, že je dôležité, aby Európska únia v globálnom svete mala eh, v záujme eh, bojovať za slobodu tlače a médiá. Takisto si myslím, že Európska únia tiež by mohla využiť všetky svoje nástroje pre eh, svoje členské štáty Hm. Hm. Na výbore LIBE vo februári bola hm, prijatá moja vlastná iniciatívna správa na tiež na túto tému, pokiaľ ide o slobodu tlače a médií v rámci Európskej únie. Táto správa výboru LIBE sa bude prerokovávať na majovej plenárke. A aby sme zakomponovali e, túto správu do tej našej správy, to by bolo niečo veľmi pozitívne. E, myslím si, že táto správa, ako som už povedala, je vynikajúcim východiskovým bodom, na základe ktorého budeme môcť ďalej pracovať a dúfam, že Eh, budeme môcť vypichnúť ďalšie konkrétne body v tejto správe, pokiaľ ide o tie miesta, ktoré boli trošku také oslabené a kde naozaj aj tá sloboda tlače médií je oslabená, pretože pre mňa toto všetko je veľmi dôležitá záležitosť. Pokiaľ ide o moju eh, krajinu. Nemám síce čas si vypočuť teraz reakciu spravodajky, lebo sa musím vrátiť do mojej krajine, ale však potom sa s ňou spojím. Ďakujem pekne. Pán Atkins, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Je to veľmi zaujímavá správa. Som rád, že som dnes popoludní tu s vami. Ehm, mám tu istú obavu. Američania ehm, majú na to výraz, ktorý hovorí, že sa pokúšame pokryť príliš veľký obsah, príliš veľký rozsah a potom sa nedá tak jednoducho povedať, že je tu jednoduchá pravda, za ktorou Európska únia stojí, ak to bude takéto roztrieštené. Sú jednoducho isté prípady, kedy musíme byť špecificky. Neviem, či si kolegovia si uvedomujú, že v Británii momentálne prebieha obrovská e, rozpráva parlamentná aj vládna o slobode médií a o všetkých možných veciach, ktoré sa teraz dejú dynamicky v rámci médií, ktoré súvisia aj s celebritami, politikmi, aj nepolitickými celebritami. Potom tu sú súdy, žaloby a niekedy sa aj dokázalo na súdoch, že médiá boli vinné za lži a ak nie lži, tak aspoň podvody a prekrútenia pravdy. Sú tu teda isté dôvody na obavy. Napríklad policia ktorá, e, z ktorej unikajú informácie do médií o celebritách alebo o dokonca bežných ľuďoch takým spôsobom, e, ktor s ktorým verejnosť jednoducho nesúhlasí a je rozhorčená. Verejný tlak vo Veľkej Británii v súčasnosti, v Spojenom kráľovstve, je nepriateľský voči médiám a Lord Justice Levison, ktorý viedol vyšetrovanie v tejto veci, a toto vyšetrovanie siahalo od najvyšších e, priečok spoločnosti v Británii až po tie najnižšie. Poprvý raz e, v Británii sme museli sa venovať špecifickým, konkrétnym prípadom a nie všeobecným. A v London Times dnes bol článok, ten som čítal, keď som sem e, prichádzal a ten, v tom článku sa hovorí, prečo tí, čo vedú tlač, čo spravujú tlač, by mali mať väčšiu slobodu než ktokoľvek iný vo, v každodennom živote. Je to dobrá otázka, pravda? My to berieme ako normálnu vec, že sloboda tlače existuje, pretože sloboda tlače rovná sa slobodný ľud, slobodná spoločnosť a to je pravda. Ale prečo by tlač mala byť slobodnejšia ako ktokoľvek iný? To bol to bol list uverejnený v týchto novinách a ja si myslím, že malo veľkú pravdu. Spravodajkynia veľmi šikovne e, zamietla niektoré tieto veci do všeobecných vecí, napríklad v prvej klauzule, kde sa hovorí, uznáva sa, že vlády, ktoré majú primárnu zodpovednosť za udržanie slobody tlače a udržanie slobody tlače v správnych, norma, v správnych hraniciach, to je to, čo teraz sa Británii deje. Aj liberálna strana, aj vládna strana sa pokúša udržať, udržať e, média v istých hraniciach takým spôsobom, a, a, a o akých sa predtým neuvažovalo. E, takto teraz budeme operovať, takto budeme fungovať. Ja by som chcel povedať spravodajkyni, že nie som si celkom istý, že súhlasím s predrečníčkou, že by sme mali vynechať špecifické prípady, ak má táto správa mať istú váhu, a ja si myslím, že má na to, aby túto váhu mala, tak by tam mala byť príloha. Napríklad ako Amnesty International každý rok e, vydáva zoznam krajín, rebríček slobody krajín. Možno by sme mohli aj my vydať istý rebríček tých krajín, kde si myslíme, že sloboda tlače nie je až taká v nich, ako by sme si želali, aby bola. E, majú na mysli to, čo som práve povedal, že práve v Británii je teraz otázka, aká je tá sloboda tlače vlastne v anglickej. Ale je to iba rečnícka otázka, pretože ja chápem aj prakticky, praktické dopady, aby tam boli 100 stovky krajín a mali by značky dobrá, zlá a tak ďalej, aké si zvolíme. Ďalšia vec, ktorú, z ktorej mám obavy, a tiež je to niečo, čo sa teraz pertraktuje v Anglicku, Lord Justice Levison sa tomu však nevenoval, je blogovanie, blogosféra a takisto iné typy publikovaných textov, nielen novinárskych. Spravodajkynia zaradila digitálne médiá, ale definitívne cia digitálnych médií hovorí, že nie sú tlačené v Kodani, v Paríži, v Londýne alebo kdekoľvek na nejakom konkrétnom mieste. My vlastne ani nevieme niekedy, e, kde je zdroj a nemôžeme mať pod kontrolou digitálny obsah. E, neviem, či by sme nemali si trošku e, rozmyslieť to s tými konkrétnymi príkladmi. Ako sa s tým vysporiadať, s touto digitálnou sférou? Pretože je to možno to najdôležitejšie, čo parlament pre národy sveta môže urobiť. Máme členské štáty EÚ, ktoré nie tak dávno nemali slobodnú tlač, nemali možnosť sa prejaviť a ja si myslím, že by sme mali nastaviť istý štandard a toto by bol výborný začiatok e, na tejto ceste. Vážený pán predsedajúci spravodajkyňa odviedla výbornú prácu, ale chcem len si premyslieť, či by sme sa mali vydať ešte o krok ďalej a pokúsiť sa zaradiť tam konkrétne prípady a jednoducho ich použiť ako e, istý etalón, podľa ktorého by mohli byť merané iné krajiny. Ďakujem za slovo. A teraz ďalší Pán Ďakujem. Musím zablahoželať spravodajkyni. A navrhujem podobne ako ostatní, aby sme to možno rozšírili a doplnili o niekoľko bodov, o ktorých budem teraz hovoriť. Samozrejme, že dokument možno doplniť ešte pozmenujúcimi návrhmi veľmi e, často, ale spravodajca to potom doplňa, alebo môže to doplniť aj sám. Podľa mňa, čo tu nevidím rozpracované, je vzťah medzi médiami a zábavným priemyslom. Možno, že je to nesympatické podnikanie, špinavé a zakrýva sa pod uh, záštitu slobody médií. Tak čo, sú to médiá alebo zábavný biznis? Kde je tá hranica? Aj toto by sme mali riešiť ešte k, niečo k, e, k slobode vyjadrovania. Je vyjadrovanie naozaj slobodné a je nezávislé od mediálneho biznisu? Je to sloboda novinárov? Majú túto slobodu? Pretože často pracuje v novinách, ktoré patria firmy. Firmy majú vlastné záujmy záujem o zisky. Sú novinári oslobodení od týchto ekonomických záujmov, od rôznych väzieb, vzťahov. A veľmi často táto situácia vedie k vnútornej cenzúre, k samocenzúre. Myslím si, že aj táto téma by sa mala rozpracovať a je to potrebné zohľadniť aj v našom materiáli. Potom o ohrození, o nebezpečenstvách, ktorých je v súčasnosti viac a viac. Keď politická kritika v médiách sa dáva zárovno trestným činom, a e, vyvoláva nenávisné reči, ale potom, kde je hranica aj medzi ostrou kritikou a nenávisným prejavom? Takže teraz zoberme si teraz túto situáciu s extrémizmom v Rusku kde akákoľvek kritika parlamentu sa už môže chápať ako trestný čin. V odseku 9 to spomínate, že to médiá využívajú ako tradičné nástroje propagandy. To nie je len propaganda, ale slobody sa nesprávne vykladajú. Novinári alebo novinárčina využíva veľmi často ohováranie, nadsti utrhanie, aby potopila napríklad firmy a podobne. Je to cesta, ktorá sa veľmi často využíva a pritom to nie je úloha žurnalizmu. Ďakujem. Okay. Ak dovolíte, tak len jedna osobná pripomienka, pokiaľ ide o príspevok kolegu Atkinsa ja súhlasím s tým nápadom alebo s tou myšlienkou, eh, že môžeme vypracovať eh, zoznam takých krajín, eh, kde nie je zabezpečená sloboda tlače a médií, čiže takých neslobodných, nedemokratických. Ale mne sa zdá, že to nie je ľahké, ak budeme chcieť nájsť vysoko kvalifikovaných a objektívnych expertov, ktorí by vypracovali takýto zoznam v tom zmysle, že veľmi ľahko zoznam krajín takýchto nedemokratických môže sa stať nástrojom buď eh, takým politickým alebo politickej propagandy. Takže myslím, že tu treba byť obozretný. Odovzdám slovo spravodajkyni eh, k záverečnému slovu. Uh, the... Ďakujem najmä všetkým tým, E, názorom najmä tieňových spravodajcov, ktorí sa vyjadrili aj ostatných. Vášim si vaše vyjadrenia. Tieto správy majú obmedzený priestor a určite pozmenujúce návrhy budú veľkou pridanou hodnotou, takže určite sa to, toto bude dobrá, dobrý, dobrý materiál. Dovolte, aby som sa tiež poďakovala pánu Atkinsovi a pani Akonsári a pripomenula im, že som bola aj spravodajkyňou stratégie digitálnej slobody pre EÚ a jej externých krokov. A ja dúfam, že niektoré z týchto veľmi špecifických otázok, ktoré sa týkajú digitalizácie v súvislosti s médiami aj za hranice média, boli už riešené v tejto správe. Ak nie, tak sa pozrieme a pokúsime sa to zapracovať, ale špecifické otázky slobody tlače a média potrebujú určite viac miesta, než sa sem zmestí. A čo, čím viac to budeme podrobne diskutovať, tým lepšie. Pokiaľ ide o úlohu Európskeho parlamentu, tak by mala byť asi špecifikovaná a súčasne vždy trocha váham, keď v tom, či máme hovoriť medzi os- sebe, pretože my vieme zlepšiť našu vlastnú činnosť, ale cez delegácie, rokovania, hlásenia. dokážeme zabezpečiť ešte e, výraznejšiu úlohu Európskeho parlamentu. Počula som aj návrh o tom, aby sme boli konkrétnejší pri pluralizme a vlastníctve. Rozpracujem to. Potom mám konkrétny návrh k tomu, že ako menovať tie krajiny. Je to dilema. Dovolte, aby som najprv povedala, že sa obávam, že neexistuje taká krajina na svete, kde by nebol problém, kde by absolútne nebol problém. Ja som z Holandska, ktoré poznáme ako pomerne liberálnu, slobodnú krajinu so slobodou prejavu, ale napriek tomu aj my máme problémy e, a novinári sa stretávajú s ťažkosťami aj pri digitalizácii máme problémy. Samozrejme, že sledujeme vývoj v Spojenom kráľovstve. Je to inšpirácia pre bod 20, kde sa hovorí, že niektoré médiá, najmä v EÚ, boli skúmané kvôli neetickému e, správaniu a že EÚ môže byť príkladom len vtedy, ak bude sama vzorom, bez problémov. Som presvedčená, že máme veľké rozdiely, pokiaľ ide o to, že aké sú problémy v EÚ a aké sú životné situácie a hrozba straty života novinárov v tretich krajinách. Takže tie rozdiely v tom, čomu čelíme, sú obrovské tak to si uvedomujem, že i keď máme problémy v členských štátoch, sú neporovnateľné s tým, čo sa deje v niektorých iných krajinách. Takže navrhujem prílohu, v ktorej by bolo niekoľko zoznamov, špecializovaných zoznamov. To sú zoznamy, ktoré pripravujú už mimovládne organizácie pravidelne, napríklad Novinári bez hraníc robia takýto zoznam. Vieme, že Výbor na ochranu novinárov pripravuje tiež nejaký zoznam. Vieme, že Freedom House má svoje správy o slobode tlače, takže by sme mali takéto tri prílohy ktoré by mohli byť v tejto správe a vypočujem si ešte rada ďalšie pripomienky a takto by sme dokázali zosumarizovať svoju tému, vytvoriť okruhy a ja viem, že tá diskusia bude niekedy veľmi E, špecifická, budú tu kolegovia, ktorí sa budú venovať svojim obľúbeným témam, ale ja dúfam, že sa nám podarí vytvoriť vyváženú správu. Potom to, čo povedal pán Landsbergis. Pokiaľ ide o instrumentalizáciu tlač a médií na na to, aby sme nezabili tlač a e, hovorili ste aj o tlaku verejnosti na to, aby sa veci kritizovali. Hovorili ste aj o tom, že niekedy sa sloboda tlače zneužíva na legitimizáciu e, správania, ktoré nesúvisí s novinárčom. Well, that... Je vôbec niekde sloboda tlačin? Ja hovorím, že každá krajina má problémy. Je to ambícia ktorá stojí za to, aby sme na jej dosiahnutí pracovali. Takže to všetko sa pokúsim zahrnúť. Hovorili ste aj o e, politických prejavoch versus extrém, extrémizmus. Snažila som sa to v tejto správe zohľadniť. E, sú tu také pasáže, ale ak bude potreba konkrétnejších príkladov, tak to len privítam tak si myslím, že všetky tieto vyjadrenia, ktoré tu zazneli, boli v duchu spolupráce. A teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami a každým, kto chce priložiť ruku k dielu ale keď budeme hovoriť o digitalizácii, pozrite si prosím aj správu o digitálnej slobode, aby sme neduplikovali veci, ktoré už bežali. Máme, podobnú, máme správu, ktorá má niečo, čo s týmto súvisí aj v Libe, tak by sme sa mali doplňať a nie navzájom súťažiť. You Ďakujem za vašu vynikajúcu prezentáciu. Druhý bod, ktorému sa budeme venovať, je úloha EÚ. Úloha EÚ v podpore širšieho transatlantického partnerstva. Spravodajcom je Francisco Jose Milan Mon a to je, je to prvé preskúmanie návrhu správy z vlastnej iniciatívy o úlohe EÚ pri podpore širšieho transatlantického partnerstva. E, rada by som, rád by som pripomenul výboru, že sme sa rozhodli urobiť túto správu preto, aby sme sa vysporiadali s dvoma kľúčovými záležitostiami. Poprvé, s budúcnosťou EU, bilaterálnych vzťahov EÚ a US vo svetle druhého volebného obdobia prezidenta Obamu. A po druhé, tieto vzťahy treba zasadiť do širšieho rámca e, transatlantickej spolupráce, ktorá zahrňa nové možnosti pre spoluprácu s latinskoamerickými krajinami aj, pre, aj so severoamerickými územiami. Ďakujem slovo spravodajcovi. takže budem sa snažiť len tak stručne odprezentovať e, túto správu na základe dokumentu, ktorý vám bol rozdistribuovaný. Myslím si, že nie je potrebné, aby som vám všetko zopakoval, čo už som povedal. Veľmi dobre ste to, pán predseda, povedal, že ten mandát, e, ktorý som dostal, bol dvojatý, dvoj, dvojaký. Na jednej strane klasický transatlantický vzťah po opätovnom zvolení prezidenta Obamu a po druhé e, venovať sa také širšej transatlantickej vízii, ktorá by obsiahla obidve strany Atlantického oceána. Takže bolo to veľmi ťažké e, oddeliť. E, táto správa sa v podstate viac menej e, pretavila do takej dvojitej správy. Bola tam aj, eh, aj keď som mal dostatok eh, času, bolo to veľmi eh, štedré ten čas, ktorý som dostala, nemohol, aj tak ma to obmedzilo na to, aby som všetko nepopísal, takže z tejto duálnej optiky som sa snažil odprezentovať túto správu. Myslím si, že sa nachádzame teraz v takej chvíli, kedy bol opätovne zvolený prezident Obama, kde môžeme opätovne naštartovať vzťahy medzi USA a EU. Aj keď ide aj o na tento atlantický priestor, aj keď máme historické vzťahy, nielen sme v historickej chvíli, nielen kvôli zvoleniu Obamu, ale kvôli rokovaní o tej, eh, tej novej eh, dohode Parent eh, Investment Partnership. Myslím si, že tieto rokovania a teda konečné uzavretie zmluvy bude faktor revitalizácie bilaterálnych vzťahov a nakon, napokon je to dohoda, ktorá sa týka bilaterálnych vzťahov, ale je to aj globálny rozmer, e, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť alebo verejné obstarávanie či e, duševné vlastníctvo, štandardy a tak ďalej, e, ktoré je zakomponované do toho globálneho rozmeru, pretože veľa krajín to bude musieť zakomponovať do svojej legislatívy. Myslím si, že máme už dlhodobé vzťahy a na bilaterálne vzťahy môžeme určite rozvíjať tieto vzťahy. Ale na bilaterálnej úrovni určite, že ide o faktor revitalizácie pre tieto naše bilaterálne bilaterálne eh, vzťahy. Myslím si, že vzťahy EU a EU nie je vzťah, ktorý by eh, umieral, ale ktorý je živý, ktorý eh, mm, narastá, je veľmi ambiciózny v, mm, na medzinárodnej scéne určite nebudeme akceptovať, aby sme zohrávali marginálnu úlohu. Toto je, pokiaľ ide o kvantitatívne hľadiska, veľmi dôležité k, e, na tejto téme som pracovala, ako veľmi dobre, či na základe uznesenia, ktoré sme prijali na INTE. A dnes ráno som na zasadnutí INTE znova e, sa zúčastnil. Oni pripravujú špecifické e, dokumenty práve k tomuto rokovaniu. Moja správa, ako dobre môžete vidieť, je, má, alebo má význačnú úlohu v tejto historickej chvíli. Takisto by som chcel spomenúť správu o, potrebnej, o potrebnom koordinovanom prístupe takisto aj zahraničnej oblasti v tomto globálnom kontexte. Myslím, že spoločne sme oveľa silnejší ako oddelenie EU plus USA, pokiaľ sa budeme môcť koordinovať čo najviac. Určite musíme bojovať proti veľkým globálnym výzvam a proti takým regionálnym konfliktom a výzvam. Arabská jar, Sýria, Afganistán, narast Číny, Afganistán, kde potrebujeme naozaj zabezpečiť koordinovaný prístup. A v tomto zmysle by som chcel zopakovať to, čo Európsky parlament už povedal v iných uzneseniach že je potrebné vytvoriť ak, akúsi transatlantickú eh, radu, eh, ktorá bude pravdepodobne pravidelne sa stretávať, taká transatlantická politická rada TPC, kde bude zástupca vysokej predstaviteľky alebo pani predstaviteľka Ashton a eh, s ministrom zahraničných vecí USA, kde môžu hovoriť o význačných najväčších výzvach, o, o otázkach zahraničnej politiky a prečo nie aj o strategickej analýze Takisto zmienka o TLD, TLD je povinná pre transatlantický legislatívny vzťah. My sme zdôraznili, že sme, že sme otvorili kontaktnú kanceláriu EP v Washingtone a takisto chcem spomenúť dôležité otázky vnútornej spravodlivosti, výmena informácií v rámci boja proti terorizmu, takisto počítačová bezpečnosť kde by bolo potrebné vytvoriť a kde sa vlastne už v roku 2010 vytvorila pracovná skupina pre počítavé bezpečnosť a počítačovú kriminalitu. Na samite v roku 2010 Eh, vzhľadom eh, na toto by som sa teraz venoval druhej časti správy tej, takej tej globálnej perspektíve. Ako veľmi dobre viete, za posledné 2-3 roky sme pracovali na týchto témach. Eh, Marshall Fund spustil veľmi zaujímavé iniciatívy, takisto aj Európska komisia v roku 2011, takisto tiež otázka bezpečnosti eh, v atlantickom priestore. V roku 2011 sme mali konferenciu na tomto téme, takisto aj s Marokom sme pracovali v roku 2009-2010. Eh, to, čo sme nazvali iniciatíva eh, pre globálne transatlantické obyvateľstvo, nedalo minister zahraničných vecí Talianska sa takisto venoval tomuto. Takže je tu také veľké želanie, veľká túžba mať takú globálnu transatlantickú prízmu, ktorá je podľa mňa motivovaná tým uvedomením, že v tomto globalizovanom svete transatlantické vzťahy sú veľmi dôležité v tomto globálnom svete, pretože máme spoločné výzvy v tejto ciele a takisto naše záujmy by nás mali viesť k oveľa väčšej spolupráci s južnou polovicou. Myslím, že aj no, v tejto úvahe sme si uvedomili, aký, ako narastá význam pacifického, pacifického, pacifického priestoru, ako aj Ázie Takže toto tiež zohralo svoju úlohu, ako aj nárast eh, alebo eh, vynáranie sa tých eh, dôležitých krajín z Latinskej Ameriky, Brazílie, Mexiko, takisto aj z, zo západnej časti Afriky, Južná Afrika tak ďalej, Západná Afrika a tak ďalej. Takže teraz by som špecificky sa venoval napríklad eh, preniknutiu Čínu do Latinskej Ameriky a takisto ako aj do Afriky. Myslím, eh, že toto by malo byť eh, také prebudenie pre severné krajiny, že toto sú zóny, kde my sme tradične boli zastúpení USA a takisto Európania a teraz sú tam Číňania. Možno by sme sa mali zamyslieť nad tým, že opätovne by sme mali venovať našu pozornosť nielen Ázii, ale takisto aj Južnému Atlantiku. A toto tiež asi zohralo úlohu. Prečo ide? Čo ide v tejto správe? Ja som chcela len navrhnúť určité cesty e, konkrétnych aktérov, s ktorými sme mali komunikovať, e, kde EU a USA by e, mali sa im venovať, aby sme vedeli s kým a o čom treba rokovať. Najprv ide o krajiny Latinskej Ameriky, ktoré majú naše spoločné hodnoty s nami, možno aj víziu na ľudskú dôstojnosť a tak ďalej. Sú to naše dôležité trhy. Vždy sa hovorilo, že je potrebné vytvoriť taký trojuholníkový dialog a nakoniec e, veľmi málo e, krát to bolo realizované do e, praxi. Okrem toho, tohto dialogu, tento by sa mohol realizovať aj na inej báze, pretože ide o heterogénne územie. Máme tam v Latinskej Amerike veľa rôznych regionálnych zoskupení, Mercosur, Sala a tak ďalej. Čo, akú e, pridanú hodnotu toto môže predstaviť? No otázku e, celosvetového riadenia, takisto aj klimatické zmeny, delikvent, e, čiže kriminalita a takisto v obchodnom, obchodnej ekonomickej oblasti. Ak tieto rokovania z USA pôjdu ďalej, tak určite budeme čeliť nasledujúcej situácii. Už máme dohody napríklad s Mexikom, Chile, s Kolumbiou alebo Peru takisto aj so Strednou Amerikou o voľnom obchode a USA má uzavreté dohody o voľnom obchode práve s tými istými krajinami, s Peru, s Kolumbiou, so Strednou Amerikou, s Chile a pokiaľ ide o Alenu, takisto aj s Mexikom. Takže e, tieto bilaterálne vzťahy by mohli tieto veci zakomponovať a mohli by sme vytvoriť taký trojuholníkový dialog e, medzi týmito krajinami. Samozrejme, aj pokiaľ ide o rokovania eh, s Mercosurom. Takže eh, toto všetko eh, je potrebné urobiť, aby tieto rokovania vyústili v pozitívny koniec. Pokiaľ ide o to, čo môže byť určitá podorná, pridaná hodnota, je to tá celková správa alebo možno aj taká Atlantická aliancia, CARICOM, toto všetko sú organizácie, s ktorým USA a EU musia pracovať a vytvoriť určitú tú trojuholníkovú schému takým pragmatickým spôsobom na základe tém, ktoré sú im spoločné a tak ďalej. To isté e, e, správa e, zakomponovala tak myšlienku, že by sme každé dva roky mali zorganizovať kongres medzi USA a EU Myslím, že v roku 2015 to bude v Paname a možno by bolo dobre, keby EU eh, e a USA sme mali pravidelnú výmenu našich eh, názorov, pokiaľ ide o tieto samity latinskoamerických krajín. Toto je len taký nápad. Eh, Atlantický oceán má aj iný breh, západný breh Afriky. To je mutatis mutandis tá istá situácia, pretože Afrike čelíme tým istým výzvam, ktoré sú globálne. Napríklad otázka bezpečnosti, otázka drog, toto tu, takže nie len o trojuholníkovú e, spoluprácu, ale takisto možno o štvoruholníkovú spoluprácu, pretože máme tú kokainovú cestu, ktorá prechádza z Latinskej Amerike, z Aziatskej Ameriky do Európy a druhá, ktorá ide z Afriky do e, Európy. Takže je to také štvorstranné e, E, taký štvorstrá, e, také štvorstrá, taká štvorstranná spolupráca v oblasti napríklad drog e, alebo obchodovania so, zbraní, zbraní pranie so zbraniami pre nešpinavých peňazí, pre špinavých peňazí a tak ďalej. Toto sú naozaj témy, ktoré, témy, ktoré by nám mohli byť v rámci tohto štvojstranného dialogu spoločné je to, sú to krajiny, kde takisto sú eh, poskytované, kde poskytovaná európska eh, pomoc, ale napríklad otázka piráctva. Eh, máme tu v Afrike ďalšie organizácie pre krajiny rôznych častí Afriky, napríklad eh, otázka SADEC. Veľmi dobre vieme, že tam je aj ešte dôležitá strana Indického oceánov. Takže sú proste organizácie, s ktorými môžeme eh, nájsť eh, spoločné témy, spoločné myšlienky, na základe ktorých môžeme pracovať buď v tejto forme toho trojuholníka alebo štvoruholníka Avšak eh, eh, určite, že toto je ešte otvorené, sú to len určité úvahy, určité eh, cesty. Je to samozrejme veľmi zložitá téma a už budem končiť, pán predseda. Môžem povedať, že úprimne je to agenda, ktorá si týka e, viacerých e, týchto krajín. Nemyslím to ako na báze takej globálnej veľkej schémy, ale myslím, že by sme mali e, pokračovať v týchto cestách. Mali, myslím, že by to bolo užitočné. Myslím si, že každý by z toho mohol mať benefit. A už nebudem teda zachádzať do ďalších detailov. Chcem poďakovať za pozornosť všetkým kolegom. Muchas gracias. <laughs> Salafranca. Ďakujem pekne a teraz na slovo pán Salafranca. Madame Netz, vous désirez intervenir? Pani Netz, chcete sa vyjadriť? Nech sa páči. Uh, pán predseda, milí kolegovia, v prvom rade ďakujem e, za to, čo tu zaznelo. V prvom rade chcem poďakovať Milanovi za túto správu, ktorá je veľmi komplexná správa. Je taká komplexná, že sa snaží pokryť všetky možné aspekty súčasného diania vo svete, že je až ťažké si urobiť nejaký výber a preto navrhujem, že by bolo dobre, keby sme si vybrali niekoľko oblastí, na ktoré sa zameráme, zameriame a pravdepodobne jedna z tých najväčších výzieb, jedna z tých najťažších vecí sú rokovania o obchodných zmlu- dohodách medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, pretože dokonca ak aj obe strany súhlasia na tých, sa zhodnú na širokých cieľoch, ich podrobné rozpracovanie bude veľmi ťažké a náročné z rôznych dôvodov a preto si myslím, že by bolo dobré, keby sme sa na toto zamerali. Nie preto, že musíme dokončiť dohodu za každú cenu, to by nikdy nemalo byť tak, ale preto, aby sme rozlišovali medzi prioritami a hovorili so všetkými zúčastnenými stranami tu v parlamente. Je jasné, že kolegovia, ktorí majú veľký záujem o poľnohospodárstvo, budú mať iný pohľad na obchodné vzťahy so Spojenými štátmi než kolegovia, ktorí majú väčší záujem o priemyselnú výrobu, digitalizáciu a podobne. Takže o toto by som odporúčala. Po druhé, si myslím, že keď žiadame nový summit medzi EÚ a Spojenými štátmi, mali by sme vyzvať členské štáty k tomu, aby sa vyhli chyba minulosti. A síce, že priveľa európskych účastníkov chcelo získať nejaký čas na to, aby prehovorili a e, americký partner bol vystavený prívalu krátkých, asi nie veľmi významných prejavov. Američania sa potom zrejme nudili a nechápali, čo sa deje. Takže je to v našom vlastnom záujme snažiť sa tomuto vyhnúť v budúcnosti, nech už je to akokoľvek ťažké. A pamätám sa, že počas predchádzajúcich správ, myslím minulý rok alebo pred dvomi rokmi, sme mali niekoľko delegácií EP, ktoré navštívili americký kongres v priebehu 10-12 e, mesiacov. Bol to rastúci počet a potom sme boli prekvapení, že mali problémy stretnúť sa s americkými partnermi ak americkí partneri by sa mali stretnúť s každou delegáciou Európskeho parlamentu, ktorá bola v kongrese, tak niektorí z nich by sa vôbec nedostali asi k inej práci, než, streta, než, privita, než je vítanie európskych poslancov. Takže dôležité je, aby tieto vzťahy boli efektívne, účelné, hospodárne a obraciam sa na kolegov, aby sa o to snažili Ja viem, že to nie je ľahké, ale mali by sme sa o to pokúsiť a vyzývam nás všetkých, aby sme sa zamerali na to, aby sme pomohli delegácii začať dohodu o voľnom obchode. To bude veľmi veľká, veľmi veľká výzva. Pán Beautykofer, nech sa páči. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať kolegovi Milanovi za prácu, ktorú robí. Je to naozaj veľmi komplexný, široký prístup. A ja môžem povedať, že mám preto pochopenie, pretože niekedy musíme aj my rozmýšľať nad hranice bežných e, obmedzení a podporujem aj to, čo povedala pani Nates, a síce, že by sme sa mali zamerať na prioritné otázky. Mám zoznam návrhov, ktoré by sme chceli mať zahrnuté ako pozmenujúce návrhy do vašej správy a niektoré ste mohli očakávať. Dovolte, aby som sa zameral na tri oblasti k tomu, k obchodným a investičným otázkam, na ktoré by sme sa mali zamerať. Jedna oblasť je klíma, zmena klímy. Prezident Obama v svojej inauguračnej reči a vo viacerých ďalších prejavoch povedal, že chce využiť svoje druhé volebné obdobie na to, aby v tejto oblasti bol praktický. Nemali by sme váhať a nemali by sme uh, E, nevyužiť príležitosť a chytiť Američanov za slovo. Je to oblasť, kde Európa má ešte predsa len určité vodcovstvo. Po druhé, privítal by som silnejší jazyk v, na adresu Blízkeho východu, než je tomu doteraz správe. Pretože z môjho pohľadu by to mala byť väčšia priorita a mali by sme to tak aj vyjadriť. A po tretie, Taktiež by som chcel väčší dôraz na otázku odzbrojenia a bezpečnosti. A mali by sme nielen opisovať problémy výzvy, ale aj využívať príležitosti a vyvodiť dôsledky pre nás samých. Ešte posledná poznámka. Vždy je ťažké navrhnúť nový orgán, novú inštitúciu, nový summit, nový čokoľvek, novú štruktúru. Avšak, ak si zoberieme, ak bereme posilnenú spoluprácu vážne, tak potom budeme mať problém s, legiti- s demokratickou legitimitou v transatlantických vzťahoch. Zoberme si TTIP rokovania, keď tieto budú dokončené a bude, bude tam zmluva, ktorá, ktorý orgán je legitimný na to, aby s demokratickou legitimitou posudzoval zmeny, ktoré budú možno potrebné v priebehu času keď vytvárame v EÚ spoločný trh, vytvárili sme súčasne aj e, spoločný parlament, ktorý dohliada nad spoločným trhom teraz, keď budeme mať spoločný trh s Američanmi, čo bude ekvivalentom na demokratický dohľad a legitímnosť? To je ten kontext, o ktorom, v ktorom by som chcel hovoriť o vašich myšlienkach. Ďakujem. Sala Franka, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som takisto chcel poblahoželať spravodajcovi pánovi Milanovi Monovi eh, za túto správu, ktorej názov je práve úloha Európskej únia pre eh, podporu širšieho transatlantického partnerstva. Eh, pán Mon, ako vždy, veľmi schopne sa zhostil tejto záležitosti pretože veľmi dobre pozná túto záležitosť, tak ako to dokázal už eh, a dokazuje viacej rokov v rámci tohto výboru, pokiaľ ide aj o dialog eh, v rámci tohto transatlantického partnerstva. Vôbec ma neprekvapili niektoré eh, iniciatívy, ktoré navrhol pán Butikofer a dúfam, že pán spravodajca tiež predloží niekoľko takéto návrhy. Pán Butikofer je vynikajúcim, brilantným zástupcom a nielen jediným zástupcom zelený. Myslím že táto správa prichádza vo veľmi vhodnej chvíli chvíli, pokiaľ ide o náš harmonogram, pretože všetky naše oddelenia, všetky oddelenia, všetky štúdie ukazujú, že do roku 2035 sa tá ekonomická os E, presunie z Atlantického oceánu na Indický oceán a na e, Tichý oceán. Takže toto chce dokázať e, táto správa, že svet sa zmenil v zásadne za posledných pár rokov. USA už nie je jediná super veľmoc, ani zďaleka a že cez G8 sa už všetko neriadi. A myslím si, že vytvorenie G20 alebo vytvorenie štátov, ktoré tvoria G20, nám poskytujú fórum, kde môžeme ešte veľa prispieť EU ako aj USA. A keď si pozrieme aj investícia, takisto aj e, svetový HDP, sú to dva, e, dvaja aktéry, ktorí sú naozaj e, veľmi dôležití. V tomto kontexte, pán predseda, myslím si, že táto správa kombinuje dve dva e, relevantné aspekty. Na jednej strane je tu e, stanovisko ku konkrétnym návrhom. Pán Buddy Foker predložil jeden veľmi zaujímavý návrh. Ja si to určite e, prevezmem a takisto predložím návrh spravodajcovi, aby sme ešte túto myšlienku prehlbili. Ale takisto aj prezident USA v jeho svojom prejave tiež spomenul niektoré a takisto aj v rámci samito boli tu spomenuté niektoré myšlienky ohľadom bilaterálnych vzťahov a takisto aj pána Butifeker hovorí o, o niektorých projektoch, ktoré momentálne zvažujeme. Myslím, pán Butikofer, že teraz máme E, paritné zhromaždenie EU e a CP k dispozícii. Potom máme Euro e, stredomorské združenie, máme Eurolat a takisto máme aj Eurovex s zástupcami Severného partnerstva. Takže ak toto všetko uzavrieme, ak dovršíme tento ambiciozný projekt, pokiaľ ide o tento ten dohovor o voľnej Eh, výmene, eh, tak eh, potom určite by sa mohlo vytvoriť takéto prirodzené zhromaždenie alebo združenie medzi EU, USA, ale nechám to na zvaženie pána spravodajcu, aby analyzoval túto myšlienku, ku ktorej sa ja pripájam, pokiaľ ide túto iniciatívu zo strany pána Butikofera. Máme tu aj inú dimenziu, ktorý, ktorú spravodajca spomína vo svojej správe žiada aby na základe tých eh, dohod, ktoré eh, rozvíja eh, s krajinami Latinskej Ameriky a takisto v rámci dohody s Mexikom a Kanadou, s Európskou úniou, aby sa požiadalo spoločníkov, aby v bode 9 rozmýšľali nad rozvíjaním partnerstva a aby eh, spoločníci medzi sebou sa si pravidelne vymieniali svoje stanoviska, pokiaľ ide o, o, tieto o, o krajiny transatlantického partnerstva. Myslím si, že v tejto chvíli E, sa zamýšľať nad trojstranným summitom v rámci e, atlantického priestoru. Toto je síce troška ešte predbežné, ale chcel by som vedieť, že či e, v strednodobom horizonte táto iniciatíva by mohla byť zavržená úspešne, napríklad v rámci summitu EU, USA alebo v rámci iných bilaterálnych stretnutí, ktoré sa realizujú. Myslím, že tá e, všeobecná agenda naša je veľmi plná, ale môže sa takáto spolupráca e, trojstrana realizovať a myslím si, že globálne výzvy nám to zdôvodnia. Pán predseda, chcem poďakovať za túto správu e, kolegovi Monovi ktorý predložil konkrétne iniciatívy, analýzu výhľadok na základe tých priorít, e, ktoré už aj prezident USA spomenul. Kolega Butikofer nám spomenul kľúčové e, záležitosti, napríklad jadrová otázka Iránu a takisto aj e, situácia na Blízkom východe a aj prezident Obama, ktorý počas prvého mandátu nezrealizoval niektoré iniciatívy a máme tu nový postoj USA pred eh, globálnymi výzvami, pokiaľ ide napríklad o arabskú jar a takisto nový postoj Living from Sight. Takže myslím si, že toto sú dostatočné prvky na to, aby sme ich eh, pretavili eh, do konkrétnych iniciatív, do konkrétnych aktivít, ktoré by sme mohli realizovať cez nástroje, ktoré nám navrhuje náš pán spravodajca. Ďakujem. Pripomenul by som vám, že Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 27. marca na poludne. Posledným rečničkom je pán Z nich sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vítam to, čo spracoval pán Milan Mon za jeho víziu a ešte väčšiu víziu toho, širšiu víziu toho, čo to je transatlantické partnerstvo. Jeho správa možno poprvý raz prináša istý svieži koncept nového euro transatlantického trojuholníka. Tento trojuholník, táto trojuholníková dimenzia e, je veľmi dôležitá a aktuálna. Ide tu o záležitosti EÚ a USA, ale zároveň sa tu podčiarkujú priority a konkrétne úlohy Európskej únie aj nášho parlamentu, ale e, v tomto bode treba spomenúť aj to, že trojuholník by sa mal vnímať ako súhrn transatlantických zväzkov medzi unavenou a starnúcou matkou Európou a dvoma mladšími, päťnásobne od nej mladšími energickými dcerami, a to oboma Amerikami. A keď takáto, takýto subjekt, trojuholníkový subjekt sa dá dynamikou dostať do e, spolupracujúcej pozície, do pozície súčinnosti, fungujúcej, tak to by bol veľký motor, veľká sila, možno aj pre celú civilizáciu. To ma naozaj veľmi teší, keď to takto vidím. Tieto zväzky sú historické, kultúrne, je tu kultúrne dedictvo. Možno aj to by sme mohli viacej zdôrazňovať, e, zdôrazniť vo, vašej, vo vašom texte je to spomenuté, ale treba počiarknúť ešte viac, že to je čosi svieže a nové, nová vízia. Ďakujem za slovo. Nech sa páči odpovede. Ďakujem vám. Možno by som mohol začať eh, s komentármi. Pani Nic, ďakujem vám za ne. Máte úplnú pravdu, keď sa keď skúmame transatlantické partnerstvo, vzťah medzi EU a USA je veľmi široký, týka sa mnohých záležitostí a treba v nich prioritizovať. Keď si dobre prečítate moju správu, nežiada sa tu iba o prioritizovanie, žiada sa tu o e, širšej perspektíve, o transatlantickom partnerstve, ktoré niekedy je mission impossible. Ale keď sa pozrieme na vzťahy medzi severom a severnou, severnou teda Európou, ktorá je na severe Zemegula a Severnou Amerikou, keď sa pozrieme na obchodné vzťahy, to som hovoril na začiatku, tak tá správa e, zaberá istý priestor, ktorý je skôr abstraktnejší, hovorí skôr všeobecne, ale táto správa zapada do svojej vlastnej niky, do svojho vlastného vyjardrendovaného priestoru Ehm, mnohé výbory boli pozvané na dnešné stretnutie vrátane AFETu a ide tu o špeciálnu prácu, kde je garantským výborom INTA, výbor INTA a prijali sme e, uznesenie na plenárke, ktoré bolo prijaté e, niekedy po 20. oktobri minulý rok a zdieľame právomoci, tak ako boli rozdelené, ale podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu e, naozaj nie je možné zasahovať do veci oveľa viac. Ide tu o obchodnú e, dimenziu a ide tu o posilnenie osy Washington-Brusel. A to významným spôsobom. Je to o niečo viac, ako už v súčasnosti teraz máme. Takto som to skoncipoval v správe a na nasledujúcom samite medzi týmito dvoma svetovými oblastiami to budú najdôležitejšie veci na programe. Budovanie dôvery je podstatnou vecou ak nedá sa k tomu už viac povedať. Pri samite som trošku pozitívnejší ako vy, sú to výročné samity a nemyslím si, že by sa mali vnímať ako niečo mimoriadne, ehm, keby to bolo inštitucionalizované. Minulý rok nebol žiadny samit, pretože boli voľby samozrejme, ale ale keď sa pozrieme na dnešné, dnešný summit, je atraktívnejší pre Spojené štáty v roku 2009, keď Obama bol v Prahe. To bol ešte formát star, starého, mm, starý formát s 27 eh, hlavami eh, vlád a štátov a takto to už nebude, to už bude inak, iný Norman. Bolo tam 27 hlasov, každý hovoril si e, svoje témy, ale od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti a od nových právomocí Európskeho parlamentu a so situáciou, keď máme už e, stáleho predsedu Európskej rady Hermana van Rompoja už začínajú sa budovať lepšie vzťahy, ktoré naozaj navodzujú väčšiu dôveru E, treba tieto vzťahy rozvíjať a nový summit bude, summit bude lepší, efektívnejší a pravdepodobne atraktívnejší než tie, ktoré sa konali pred e, Lisabonom. Takže toľko k vašim poznámkam. E, neviem, nemôžem vypracovať správu kto, do, na ktorá už, ktorej právomoci boli zverené výboru INTA, takže musí byť moja správa koncipovaná tak, ako je. Pozmenujúce návrhy sú vítané, pretože máme aj my, náš výbor, v tomto svoje záujmy. Ja by som chcel tri drobné poznámky ku klimatickým zmenám. Povedali ste, že pán prezident Obama kladne dôraz na túto tému. Možno to je isté, istá telepatia medzi nami dvoma, pretože uh, sme hovorili o obnovenom obavomovom záväzku v boji proti klimatickým zmenám, takže ja som si toho plne, plne vedomý. A čo sa týka zúčastnených strán, možno, možno by som Možno by sme nemali to preháňať s pozmenujúcimi návrhmi, pretože potom by sme zahrnuli aj odzbrojenie a ďalšie ťažké témy. Odzbrojenie je takisto niečo, čo zmienil pán prezident Obama v jeho správe o stave únie. Nedávnej potom možno budeme hovoriť o bezpečnosti a Jednoducho, klimatické zmeny sú zásadnou vecou, ale neviem, neviem, koľko kongres priestoru manevrovacieho ponechá pánu prezidentovi Obamovi, najmä keď čo sa týka exekutívnych príkazov. Áno, zmeny klímy sú na stole, ale bude dosť ťažké vytvárať k tomu nejaké zákony. Áno, silný jazyk voči Strednému a Blízkomu východu, pán eh, prezident Obama, je dnes práve v tejto oblasti. E, vieme, že proces na Blízkom východe zamrzol. Možno, že treba silnejšie sformulovať e, stanoviska e, administratívy Spojených štátov amerických a treba urobiť prioritu z obnoveného dialogu alebo z priamých rokovaní medzi štátmi, ktoré sú zapojené do týchto záležitostí. A možno by som mohol predložiť pozmeňujúci návrh, aby sa zabezpečilo táto téma. E, odzbrojenie, to, sa, to je takisto 23. No A to isté povedal pán Obama o nukleárnej ére voči Rusku, ale nejde tu len o nukleárne odzbrojenie, ale aj malé, menšie zbranie, ktoré sa, s ktorými sa obchoduje na domácej scéne. Tam by sme tiež mohli pritvrdiť, mohli by sme razantnejšie formulovať naše myšlienky. OTPC to vidím ako e, nevždy z interného hľadiska. E, mali by sme koordinovať politiky, ktoré sú navonok voči vonkajšiemu svetu, ale mali by sme brať do úvahy aj názor sveta. Pán Salafranka, vy ste hovorili o interinstitucionálnych e, dôsledkoch dohody o voľnom obchodovaní. Samozrejme, že to bude mať dopad na inštitúcie, pretože tu pôjde o istý spoločný výbor, ktorý sa bude stretávať pravidelne a zistovať, ako budú veci fungovať. Um, naozaj to je veľká dohoda o voľnom obchode, ktorá v praxi bude aj náležite fungovať s náležitou váhou fungovať. Sú tu mechanizmy, arbitrácie a tak ďalej, ktoré sú súvisiace. Áno, budú interinstitucionálne dopady, ale ja som nehovoril o tomto, ja som hovoril o politickej transatlantickej rade, ktorá by zhromaždila takých ľudí, ktorí sa nezaoberajú výlučne obchodnými vzťahmi, ale aj štátnickými záležitosťami. Potrebujeme mm, lídrov, lídrovstvo, vocovstvo, takisto investície e, a v rámci obchodných dohôd sa by toto malo zabezpečiť, ale v rámci TPC by malo ísť o koordináciu voči zvyšku ostatné, e, voči ostatnému svetu. E, nielen v kontexte dohody o voľnom obchodovaní. Takže inštitucionálne konsekvencie určite budeme vidieť, potrebujeme aj monitorovacie mechanizmy. Takto to myslel asi pán Salafranka. Na stokrát vám ďakujem, miliónkrát vám ďakujem za veľmi príjemné slova. Ďakujem vám za ne. Čo sa týka inštitúcionálnych záležitostí, odpovedám podobne, ako som odpovedala pánu Butikoferovi. Ako vnímam budúcnosť tohto trojuholníka, trojuholníkového vzťahu? Musíme byť obozretní. Um, neviem, či tento rok, budúci rok, už sa niečo rozbehne, pretože v Európskej únii budeme mať e, FELAC, ten tomu bude predsedať Kuba, predtým bolo um, e, Chile. To sú celoročné predsedníctva, neviem ako tieto troj uh, naše zväzky budú fungovať v rámci všetkých ostatných inštitucionálnych zasadnutí a agent. Či to bude strednodobo alebo dlhodobo, neviem, ale ja by som tak uh, opatrne formuloval tieto nové samity. Asi sme trošku unavení zo všetkých tých samitov, ktoré už teraz máme. Ide tu o niečo, na čo som narážali predtým. To nie je medzinárodná politická agenda, hoci transatlantické partnerstvo má aj globálnu dimenziu. A nie je to ani záležitosť pre rozličné think tanky. Ja si myslím, že veľmi inteligentne sa treba pozerať na takúto vec. A Potrebujeme viac ropy, kdekoľvek sa nachádza. Está Brasil, está México, etc. Pero hoy por hoy Ninguno, ni siquiera ninguno de estos actores probablemente esté pensando. Aj v iných oblastiach eh, sveta sú aktéry, ktoré rozmýšľajú takýmto spôsobom, transatlantickú agendu si berú za svoju, takže si myslím, že budeme mať eh, pomaly možnosť si preskúmať tieto veci poriadne a niektoré krajiny by mohli byť istým stimulom. Napríklad e, z krajiny Strednej Ameriky by mohli stimulovať celý tento dialog, pretože majú tiež um, záležitosti, ktoré treba riešiť, bezpečnosť, drogy, ktoré sa týkajú aj Afriky. A možno, že tento trojuholník, ktorý tak spomíname, sa sám o sebe nastaví, bez toho, že by sme ho nejako museli inštitucionalizovať, pretože vzťahy sa presúvajú smerom k Pacifiku. Samozrejme, že si tu budeme musieť urobiť svoju prácu a netreba mať nejaké veľké očakávania, veľké oči, treba pozbudiť vlády, think tanky, analytické skupiny, ktoré sa venujú transatlantickej dimenzii, aby spracovali dlhodobú víziu, ale nemyslím si, že to bude tak skoro. Eh, parlament nepreukázal až taký veľký záujem o túto tému a o transatlantickú spoluprácu a komisia bola rada, keď nám odporúčala, aby sme zamerali svoju pozornosť na túto tému už v roku 2011. Teším sa na vaše pozmeňujúce návrhy a na diskusie. Ďakujem. Ďalším bodom na programe je debriefing pána Milana Cabrnoka k volebnej pozorovateľskej misii v Arménsku 16. až 19. februára 2013. Chcem pripomenúť, že 18. februára došlo k prezidentským voľbám a došlo k e, voľbe na stavajúceho prezidenta v prvom kole. Misia konštatovala na tlačovej konferencii, že voľby boli vo všeobecnosti dobre riadené a charakterizovala la, la, ich rešpektovanie základných slobôd. Avšak E, pozorovateľská misia povedala, že sú určité obavy a i keď volebný deň prebehol v poriadku a kľudne, videli sme neprimerané zasahovanie do procesu, najmä zástupcami e, existujúceho kandidáta Došlo aj k protestom voči Anisianovi v Jerevane, ako aj v regióne. Odvtedy je tam taká situácia. 2. marca dlhodobá misia ODR vydala správu, ktorá bola oveľa kritickejšia a hovorila o udalostiach po voľbách. Dávam slovo teraz Milanovi. Uh, Cabrnochovi, ktorý bol predsedom tejto, vedúcim tejto misie. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mo- ja sa volám Cabrnoch, ale, jedna, ale vaša výslovnosť bola jedna z najlepších výslovností mojho mena. Milí kolegovia, Pozorovateľské mis, pozorovateľská misia pozorovala prezidentské voľby v Arménsku vo februári minulého roka. Na Európska, delegácia Európskeho parlamenta zostávala z pána Celera, pani Basesku, pani Joly a pána Čarnického. Chcem sa poďakovať za výbornú spoluprácu Zamerám sa dnes na dve veci. Prezidentské voľby v Arménsku a medzinárodná spolupráca v rámci medzinárodných pozorovateľských misií. Pokiaľ ide o posledné prezidentské voľby v Arménsku, musím pripomenúť, že tieto voľby sa chápali ako skúška demokratickej dôveryhodnosti krajiny. Európsky parlament jasne povedal, v svojom uznesení z apríla 2012 pri rokovaniach o asociačnej dohode medzi EÚ a Arménskom, že parlament považuje slobodné, transparentné voľby, voľby v súlade s európskymi a medzinárodnými normami za mimoriadne dôležité pri e, vývoji, rozvoji vzťahov medzi Arménskom a EÚ moja druhá poznámka sa zameriava na spoluprácu v rámci medzinárodných volebných pozorovateľských misií. Tieto medzinárodné misie sú zárukou toho, že medzinárodné spoločenstvo bude hovoriť jedným hlasom v kontexte pozorovania volieb. Zvyčajne parlamentné zhromaždenie Radu Európy a OBS a v niektorých prípadoch aj NATO sú tiež súčasťou tohto, týchto medzinárodných misií a v Arménsku parlamentné zhromaždenie OBS sa rozhodlo nezúčastniť e, medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misii, čím potvrdilo a realizovalo rozhodnutie parlamentného shromaždenia, Byra parlamentného shromaždenia OBSE z decembra 2012 v Dubline, kde e, považujú spol, dohodu, o spoluprácu, dohodu o spolupráci s OBSE a ODHR za nefunkčnú. O tom budem hovoriť ešte neskôr. Teraz sa zameriam na arménske prezidentské voľby. Aké sú závery a možnosti v Arménsku sú predbežné závery misie také, že boli, voľby boli veľmi dobre riadené, e, rešpektovali zásad, základné slobody. Tí, čo namietali, mohli e, namietať bez prekážok. Verejná televízia a rádia splnili svoju právnu povinnosť poskytnúť e, vysielací čas a vyvážené zastúpenie kandidátov. Počas volebnej kampane však zneužívanie administratívnych zdrojov skreslilo vzťah medzi, štáto, medzi medzi štátom a, ostat- a stranami, ktoré neboli pri moci, čo je v protiklade s kodaňskými kritériami a podobne. Ľutujem, že chýbala skutočná súťaž najmä v dôsledku rozhodnutia troch hlavných politických strán, ktoré sa rozhodli, že nebudú súťažiť v tejto súť- e, týchto voľbách. Po zverejnení oficiálnych výsledkov, ktoré ukázali, že prezident Jan bol v prvom kole znovu zvolený, OBS, ODR vydalo postvolebnú priebežnú správu, ktorá E, reagovala na e, rôzne javy na hlasovacích miestnostiach medzi e, výsledkami a možnosťami. Potom tu došlo aj k námietke zo strany protivníka, namieta na ústavnom súde 14. marca 2013 súd zamietol jeho odvolanie a to znamená, že schválil platnosť volieb. V mojom príhovore na tlačovej konferencii medzinárodných volebných pozorovateľských misií som zdôraznil význam, ktorý pripisuje Európsky parlament k sledovaniu odporúčaní takýchto misií. Uvidíme, ak, e, videli sme dobrú vôľu orgánov, a po posledných parlamentných voľbách e, sme dúfali, že uvidíme snahu realizovať odporúčania, ktoré vydá ODHR po prezidentských voľbách, tak aby ten proces bol ešte inkluzívnejší, v ktorom by boli zahrnutí všetci relevantní aktéry v spoločnosti. Vyzývam AFET a, a členov výboru pre parlamentnú spoluprácu s Arménskom, aby pozorne sledovali závery a odporúčania správy volebnej pozorovateľskej misie, ako aj aktivity arménskych orgánov. Ako som povedal v príhovore po voľbách, je zásadné, rozhodujúce, aby arménske orgány dosiahli relevantné výsledky ako výsledok realizácie e, hospodárskych, politických reforiem, ktoré sú dôležité pre uzavretie e, dohody o pridružení a obnovenie dôvery v budúci volebný proces. Pán predseda, ukončím to tým, že vám vyjadrím svoje znepokojenie nad postojom parlamentného zhromaždenia OBSE. Považujem to za veľmi znepokojujúce na rôznych úrovniach. Stanovisko prezídia parlamentného zhromaždenia OBSE škodlivé škodí e, schopnosti medzinárodného spoločenstva hovoriť jedným hlasom. Napätie medzi parlamentným zhromaždením OBS e a ODIRom treba vidieť v kontexte dlhodobého úsilia niektorých účastníckých štátov OBS, e, Rusko, Kazachstan, Bielorusko, Kyrgyzstan, Tadžikistan, Uzbekistan, ktorí chcú oslabiť ODIR, najmä jeho pozorovateľskú kapacitu. Európsky parlament sa niekoľkokrát obrátil na OBS, aby obnovili nezávislosť OBS od IHR a ďalej posilnili kapacitu, spôsobilosť ako vedúcej inštitúcie OBS, ktorá zodpovedá za pozorovanie volieb. A postoj prezídia parlamentného zhromaždenia OBS odhrozuje vzájomnú spoluprácu na európskej úrovni, a je to niečo, čo parlament vždy e, obhajoval ako dôležité pre demokraciu a právny štát. Podpora demokracii, skupina na pokroju demokracie Lieb sa stretne 23. marca pod vedením Mara Broka. Tam dojde k výmene názorov na E, takéto pozorovateľské voľby. Tam e, za OBS to bude vesť Macmillan Scott a ja dúfam, že AFED a DEG dokážu identifikovať spôsoby na riešenie tejto situácie. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much, dear colleague. Uh, I do not have any speaker. Ďakujem. Nemám záujemcov o slovo. Takže ďalším bodom programu je informácia od pána Krištofa Lizeka a Lojza Peterleho k volebnej pozorovateľskej misii v Keni z 2. a 6. marca 2013. And, uh, I am pleased to have... Som veľmi rád, že sú medzi nami aj pán Lizek, ktorý viedol krátku misiu Európskeho parlamentu a takisto Alois Petera, ktorý bol hlavným pozorovateľom pozorovateľskej misie. Tieto voľby sa konali 4. marca v pondelok a zatiaľ výsledok bol alebo dôsledky týchto volieb boli mm, pokojné, čo je v eh, prudkom kontraste s poslednými voľbami predtým, kde sa konali tragické udalosti. Pán Kenyatta a jeho aliancia e, zvíťazili, ale nie veľkou väčšinou. Pán Kenyatta a pán Ruto boli však obvinení Medzinárodným trestným súdom. Takže teraz dávame slovo pánu Lizekovi a pánu Peterlemu, aby nám e, poskytli ich názor na voľby. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo. Pán predseda, myslím si, že samotná skutočnosť, že my spoločne s pánom Peterlem eh, sme tu dnes medzi vami potvrdzuje, že táto spolupráca medzi dlhodobou misiou, ktorou predsedá pán Peterle a mojou delegáciou, delegáciou EP ktorá eh, na tom mieste stravila len niekoľko dní. Eh, bola naozaj táto príkladná, táto spolupráca, za ktorú by som sa chcel pánu Petrlemu veľmi poďakovať, eh, pretože boli sme veľmi dobre privítaní na mieste. Pokiaľ ide o túto mm, volebnú pozorovateľskú misiu, naozaj bola veľmi krátka Takže môžem povedať e, niečo len k poslednému dňu tej predvolebnej kampane. My sme mohli e, vtedy e, sa stretnúť s niekoľkými zastupcami úradov niektorých politických strán a tiež sme sa mohli stretnúť s diplomatickým zborom EÚ, vrátane šéfa diplomatického zastúpenia EÚ na mieste, s ktorým sme sa dvakrát stretili, stretli e, v rámci tohto krátkeho dňa. Naša delegácia sa skladala zo siedmých europoslancov, zo štyroch rôznych členských štátov a zo štyroch rôznych politických skupín, takže myslím, že to nebola taká síce veľká delegácia, ale na druhej strane bola veľmi diverzifikovaná a tá spolupráca v rámci skupiny bola veľmi dobrá. Ako som už e, povedal, táto misia bola značne krátka. Hneď ako sme sa dostali na miesto, sme si vypočuli debriefing e, pána Peterleho a jeho e, spolupracovníkov. Mohli sme získať všetky potrebné informácie predtým, než sme sa stretli s administratívou a takisto aj so zastupcami Kene sme mohli sa e, stretnúť aj s veľvyslancami prakticky všetkých členských štátov, ktoré majú svoje zastupiteľské e, úrady v Kenii. Myslím, že ich je 17. A, takže to je dosť značný počet, všetci boli prítomní, všetci títo veľvyslanci. Boli to veľmi zaujímavé e, stretnutia, ale je pravda, že niekedy tie stanoviska rôznych členských štátov boli veľmi rôznorodé. Ako som už povedal, mohol som sa stretnúť aj s niekoľkými kandidátmi a dokonca aj s kandidátom na prezidentský post, ale my ako eh, krátkodobá misia sme nemohli eh, sa stretnúť s tým najdôležitejším kandidátom. Myslím, že to je skôr pán Peterle, ktorý vám bude o tom informovať oveľa viacej. E, čo sme urobili, tak stretli sme sa teda so zástupcami politických e, skupín a rôznych volebných e, frakcií. Takže počas toho volebného dňa sme sa rozdelili na tri skupiny. Mohli sme takto pozorovať voľby v hlavnom meste v Nairobi a takisto aj v najvaša meste, ktoré sa nachádza na sever od Nairobi, skôr v takej vidieckej oblasti. Čo sme mohli skonštatovať v tento volebný deň? E, toto je viac menej popísané v tom našom dokumente a myslím, že sa to pripája k e, tým zisteniam, ktoré predloží pán Peterle a opakujem, ja sa e, budem zmieňovať len o volebnom dni. Čo sme mohli vidieť na mieste? Voľby boli veľmi dobre zorganizované. Všetci členovia delegácie zdôraznili vysokú profesionalitu a takisto veľmi dobrú prípravu členov volebných komisí v, na volebných eh, miestach. Členovia týchto volebných kolegí naozaj boli veľmi dobre pripravení a mohli pomáhať eh, voliacim a nemáme absolútne žiadnu kritiku, ktorú by sme mohli na ich margo tu eh, sformulovať eh, ani zo strany eh, tých medzinárodných pozorovateľov. Tu nebola žiadna kritika spomenutá, takže tam, aspoň teda na tých miestach, kde sme mohli byť prítomní. Pán predseda, vy ste na začiatku spomenuli tie tragické udalosti, ktoré sa odohrali po volebnom dni v roku 2017. Žiaľ Bohu, aj teraz bolo niekoľko tragických, dramatických udalostí, ale iba na jednom mieste, to bolo v Mombase a a v okolí mesta Bombasa. Žiaľ Bohu, tieto udalosti spustili takisto eh, no, smrť viac ako desiatich osôb. Medzi obeťami neboli len eh, policajní úradníci, ale takisto aj zástupcovia Červeného kríža. Avšak je potrebné zdôrazniť, že tento incident v Bombaze nebol priamo spojený s volebným bojom. Bol to incident, ktorý bol eh, skôr spáchaných separatistickou skupinou, ktorá chcela alebo ktorá by chcela eh, otrhnúť časť územia Kene a využili len tento volebný deň na to, aby eh, realizovali túto tragickú eh, udalosť. Takže, ako som povedal, bolo to izolovaná vec, bolo to žiaľ Bohu tragické. Našťastie sa to nezopakovalo na iných miestach, napríklad v Nairobi v Nairobi situácia naozaj bola veľmi pokojná a bol som trošku prekvapený. Eh, to som napísala aj v mojej správe, že občania Kene sa zúčastňovali naozaj masívne na týchto voľbách pred eh, volebnými miestnosťami ich bolo strašne veľa. Ja eh, si pripomínam, že v Polsku máme takisto Um, hlučiky ľudí pred volebnými miestnosťami, ale to vôbec nie je porovnateľné uh, s Keňou, pretože oni už stali v radoch od 4 uh, hodín ráno a uh, dokonca aj sledovali odporúčania politických skupín, ktorí im odporúčali, aby sa zúčastnili na voľbách od skorých ranných hodín. Ľudia veľmi kľudne čakali v tej rade, niekedy aj niekoľko hodín, pretože v týchto eh, radách eh, niekedy bolo aj tisíc osôb, ktorí, eh, ktoré prišli na to isté miesto, kde sa odohrávali voľby. Napriek všetkým týmto problémom musím zdôrazniť, že tie voľby naozaj boli veľmi pokojné a ehm, žiaden incident sa neodohral. My sme si mohli všimnúť a to sa pripájam aj k Eh, eh, pripomienkám ostatných eh, pozorovateľských misií, tak európskych, ako aj medzinárodných, taký určitý neúspech elektronického systému, ktorý bol veľmi moderný identifikácie voličov, ktorí hm, sa zaregistrovali predtým. Žiaľ bol tento systém, tento elektrický systém registrácie nefungoval tak, ako to bolo potrebné počas viac ako niekoľko hodín z banálneho dôvodu, že nebol dostatok elektriky alebo že eh, batérie počítačov boli schopné fungovať len niekoľko hodín, takže to bola taká technická vec, taký technický problém, ale na druhej strane, tak ako som to povedal už počas tlačovej konferencie, eh, dokonca ani v Európe nemáme takýto eh, moderný elektronický systém počas našich volieb, takže to bolo trošku také ambiciozne volebné miestne komisie napriek týmto technickým nedostatkom naozaj sa toho dostali z tejto slepej uličky a hneď prešli ku klasickému systému registrovania voličov e, so, so všetkými tými e, papierovými volebnými zoznami, kde bolo potrebné podpisovať a tak ďalej. A nebolo potrebné e, tam dať tú digitálnu, ten digitálny otlačok prstov. Ten elektrický systém naozaj a ten problém s tým bol tu, síce tu, ale vôbec to nezohralo nejakú úlohu v tom volebnom výsledku. Ešte niekoľko e, slov k tým stretnutiam, ktoré som mala pred týmto volebným dňom. E, niečo dôležité, čo musím spomenúť, pán Keňaka a jeho politická skupina nás odmietla stretnúť. Nechcela vôbec s nami nič mať dočinenia. Naopak, politické zoskupenie KORT okolo e, premiéra Odengu. Títo sa s nami stretli, mohli sme stretnúť s jedným z ministrov e, z tohto politického zoskupenia, ktorá, e, ktorý vlastne riadil celú túto volebnú kampaň a táto politická skupina počas konverzácie s nimi sme si z jeho uzmohli vypočuť, že určite budú dodržavať dodržiavať, teda rešpektovať výsledky volieb a takisto e, budú rešpektovať aj zvrchované rozhodnutie súdu. E, možno, že to viete, pretože kto sa o tom hovorí v médiá, o tejto špecifickej situácii v Kenii, pretože volebný e, proces v Kenii ešte nebol dokončený, nebol ukončený v Kenii. Volebná komisia totiž to publikovala výsledky Výsledky sú následové 50 50,7% pre pána Keniatu, ale všetko, celý ten rozdiel spočíva len v v približne tisícke hlasov. Takže toto všetko bolo hneď odovzdané súdu, bolo to totiž to namietnuté zo strany opozície a podľa toho, čo máme k dispozícii e, v súčasnosti rozhodnutie súdu, bude zverejnené o týždeň. Možno, že už máte presnejšie informácie, pán Peterle, eh, v tomto prípade, ale toto sú informácie, ktoré mám zatiaľ v dispozícii ja. Eh, za mňa to je všetko. Samozrejme, že som k vašej dispozícii. Eh, môžem odpovedať na vaše otázky, ak tu nejaké budú. A som si istý, že pán Peterle určite bude chcieť niečo k tomu dodať, k tomu, čo som povedal ako vedúci tejto Eh, Vodi parlamentarne skupine opozovalcev gospodu eh, Liseku, ki se ni skázal samo... Ďakujem pánu Lisekovi, ktorý viedol parlamentnú misiu. Sedem eh, poslancov musel viesť. Nedarilo sa mu vo všetkom, ale má veľmi dobrú pamäť, pretože odprezentoval všezahrňajúcu správu, ku ktorej by som však chcel dodať nasledovné. Vážený pán predsedajúci, ako ste sám povedali, pred piatimi rokmi tieto voľby boli tragicky odlišné. 1200 ľudí mŕtvych, 5000 presídlených a niekoľko tisíc ľudí ešte stále sa nevrátilo do svojich domovov. Um, európske voľby, teda európska misia, ktorá pozorovala voľby, vypracovala k ním správu ktorá sa brala do úvahy, keď sa menila ústava a volebný poriadok, volebný zákon, takže e, Kenia z inštitucionálneho hľadiska bola lepšie pripravená na voľby tento rok. Volebný poriadok bol fungo- e, fungoval lepšie, ústava bola zmenená, nezávislá volebná komisia fungovala, bola založená a fungovala. Takže a okrem toho aj súdnictvo bolo zreformované, okrem iných prijatých opatrení. 6 volieb sa konalo naraz prezidentské, regionálne, guberniové, miestne. Všetko sa to konalo naraz. Bola to veľká výzva pre voličov, aj pre volebnú komisiu a všetko sa e, urobilo profesionálne veľmi dobre. Ako pán Lisek spomenul, boli technické problémy, ale tieto dlhé, dlhé voľby boli vykonané profesionálne a prišlo aj veľa voličov voliť. Výsledok bol už odprezentovaný, ale len o 0,7 vyhral víťaz. Je to víťazstvo, ale naozaj nie e, obrovské. Iba niekoľko stovák hlasov oddelilo pána Keniatu víťaza od pána Odingu. Aliancia podala odvolanie v sobotu, takže veci ešte nie sú teraz jasné. Ešte odvolanie beží. A niekoľko týždňov pred e, týmto odvolaním. Ešte niekoľko týždňov e, potrvá, kým súd vydá e, k odvolaniu e, verdikt, rozsudok a potom možno sa voľby zrušia, možno budú vyhlásené za neplatné. Čakáme na takéto rozhodnutie súdu a medzi tým s radosťou pozorujeme, že všetko v Kenii sa deje mierovou cestou a celý volebný proces všetci aktéry apelovali na svojich prívržencov, aby mm, mierovou cestou vyjadrovali svoje názory. Samozrejme, že mnoho vecí sa eh, neuskutočnilo tak, ako si mnohí predstavovali a zo strachu ľudia utiekli z Nairobi alebo dokonca z Keni niektorí, ale vďaka Bohu Kenia e, vyjadrila svoju zrelosť v tom, že všetko prebehlo pokojne a teraz čakáme na verdikt súdu. Táto misia nebola veľmi romantická, Bolo tam 65 pozorovateľov dlhodobých alebo krátkodobo pridelených, ale vzniesli sa aj námietky voči našej objektivite. Často musíme, museli sme vysvetľovať ľuďom, kto sme, aký máme mandát, akú prácu sme prišli vykonať, ako spolupracujeme s poslancami. Myslím si, že sme každému preukázali, že sme nezávislí a objektívni. Problém však je, že veľmi často padala aj otázka, Baška, a to aj na tlačovej konferencii, opäť sa ozvala, čo si myslíme o tom, že dvaja z kandidátov boli predvolaní pred Medzinárodný trestný tribunál. Samozrejme, my nemáme politický mandát, aby sme sa vyjadrovali alebo aby sme hovorili, koho politicky preferujeme, ale ak táto otázka sa stane prvkom v politickom procese, tak potom sa tým budeme zaoberať. Ale zatiaľ sme nechceli zasahovať do volebného procesu samotného. Príbeh sa rozvíja svoj, svojou, ide svojou cestou a tak, ako povedal pán Lisek, niektoré členské štáty majú na to iné názory, odlišné názory. Tieto voľby vzbudili mnoho pozorností pretože tam bolo toľko medzinárodných pozorovateľov. Africká únia naozaj vynaložila úsilie, aby skoordinovala všetkých týchto pozorovateľov a ich prácu. A hrali fair hru. Dúfame, že aj výsledok bude dobrý. Stretli sme sa s mnohými kandidátmi, vrátane zástupcov koalície pána Keniatého, pána Keniatu. Stretol som sa aj s pánom Rutom, ktorý je druhý v tejto koalícii po pánovi Keniatovi a všetci naozaj mm, postupovali podľa procedurálnych postupov a misia mala rozhodnúť, či boli voľby spravodlivé, e, transparentné a keď sa skončil volebný proces, tak sme sa mali vyjadriť. Kým nebudeme mať rozhodnutie súdu, kým sa neukončí teda volebný proces, nemôžeme poskytnúť záverečné vyhlásenie. Toľko z mojej strany. Samozrejme, že sú tu mnohé zaujímavé podrobnosti. A napriek tomu, že mnoho ľudí spochybňuje, čo sa dialo, Treba povedať, že sme sa tam cítili vítaní, hoci niekedy od nás chceli ľudia, aby sme zasahovali do procesu, to však nebolo súčasťou nášho mandátu a museli sme takéto otázky odmietnúť. Odkazali sme ich na príslušné inštitúcie, ktoré mali právo na takéto kroky. Na konci môjho príspevku by som rád povedal, že som sa veľa naučil o Kenii a že si myslím, že táto krajina môže byť dôležitým partnerom EÚ. Myslím si, že vieme a takisto Kenenia teraz vedia, čo presne znamenajú voľby na lokálnej úrovni aj na medzinárodnej úrovni. E, susediace štáty jasne vyjadrili, svoje preferencie, chceli, aby všetko v Keni prebehlo v miery počas volieb. Toľko z mojej strany a teraz som pripravený odpovedať na všetky vaše otázky. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za vašu prezentáciu. Chce sa niekto spýtať? Máte otázku? Pán Guerrero, nech sa páči. Šolan. V skutočnosti som chcela povedať, že som sa cítil veľmi Eh, dobre, keď eh, som si vypočul tieto vysvetlenia tak eh, zo strany krátkodobej volebnej pozorovateľskej misie, ako aj dlhodobej volebnej pozorovateľskej misie v obidvoch prípadoch myslím, že jasne odrazili alebo teda pretavili to, čo sa stalo a čo robili v Kene a dúfam, či už ten výsledok bude potvrdený alebo nie z toho najvyššieho, tredu, najvyššieho súdu. Dúfam, že to bude vyriešené mierovým spôsobom a že sa to nezvrhne na nejaký konflikt. Ďakujem pekne, toto bol veľmi dlhý deň. Ďakujem vám za vašu pozornosť, za vašu trpezlivosť. Ďakujem.